K tomuto bodu prejdeme k ďalšej otázke. Dotýka sa to kóznej politike po roku 2013. A teraz dávam slovo autorke otázky pani Hübnerovi. Ďakujem, pán predseda, pán komisár pred tromi rokmi sa vykonala zásadná reforma koheznej politiky. E, zohľadnilo to vlastne rozšírenie Európskej únie a ďalšie zmeny. V roku 2006 e, sa kohezná politika stala významnou otázkou v pracovnom programe. Ide o zlepšenie e, efektivity, ide o otázku vody, ide o kvalitu života na rok 2007-2013 by sme mohli e, dať aj iné veci, napríklad Európu 2020. Je nám jasné, že kohezná politika musí predpokladať, predvídať zmeny a nie reagovať na ne. Preto je, sme vydali správu 2020 a išlo o to, aby sme povedali, aké by mali byť e, priority koheznej politiky po roku 2013. Teraz sme dobre pripravení na to, aby sme sa postavili tvárou oči budúcnosti. Európska únia e, dala k dispozícii všetko na prípravu ob, balíčka na obnovu, e, aby sa vyrovnala s krízou a pripravila e, dlhodobé možnosti rastu. Ale pán komisár, naša otázka sa dotýka budúcnosti. V budúcich rokoch Európa bude potrebovať spoločné konanie, aby reagovala na očakávania občanov, ktorí sú dnes informovanými občanmi, veľmi dobre vedia, ako mnoho závisí od rozhodnutí tých, ktorí rozhodujú vo vlasti politiky. A to nám dosvedčujú aj prieskum verejnej mienky. Jacques Delors povedal, že európsky spoločný trh je založený na konkurencieschopnosti a to nás posilňuje, zlepšuje to solidaritu a to nás jednocuje. Európska kohézia, ktorá vytvára jednotný trh, spočíva na regionálnej politike a tá vlastne spočíva na, tej, na tomto trojitom základe a to je konkurencieschopnosť, e, solidarita a e, e, solidarita. Je dôležité, aby sme rozvinuli potenciál všetkých regiónov skúsenosti a logika jasne hovoria, že táto mobilizácia sa zdá byť najefektívnejšou a to vtedy, keď sa robí priamým zainteresovaním e, regiónov. Európska regionálna politika už e, zložila skúšku subsidiarity a subsidi- subsidiarita funguje v Európe vykonali sa so e, reforiem koheznej politike a je to moderná politika, ktorá je založená na E, rovnováhe medzi e- e- vyrovnanosťou a e- efektivitou a máme tu spoločné európske ciele. Je potrebné, aby sme sa posunuli ďalej v týchto témach. Je potrebné e, sledovať ďalšie politiky, ale niektorých princípov by sme sa nemali vzdať. Nová zmluva e, zlepšila chápanie európskej subsidiarity, ktorá už je zakorenená v politike, kohe, e, politike koheznosti a musíme e, to zlepšiť, najmä pokiaľ ide o miestnú úroveň. Tí, ktorí hovoria o tom, že kohezná politika má byť obmedzená na e, Brusel alebo národnú realitu, nepoznajú skutočnosť, nechápu, že vylúčenie miestne a regionálne úrovne by e, znamenalo nerozumné hospodárske konanie a bolo by to nebezpečné kohezná politika sa chce vyrovnať s vylúčením. Je potrebné, aby to bola politika pre všetkých. Vnútorný e, trh, máme vnútorný trh, máme spoločnú menu. A je tu trojuholník, spoločný trh, e, spoločná e, mena a kohezia. Tie sú navzájom závislé a oni tvoria to všeobecné európske dobro. My sme na to upozornili a je teraz potrebné konať Predložili sme e, Európsku stratégiu 2020 e, na verejnú diskusiu. Potrebujeme ďalšie nástroje. Kohezná politika je politika rozvoja, ktorá zapája všetky úrovne správy a vytvára dobre dobré predpoklady pre európskych občanov. Európa potrebuje novú energiu, aby sa E, posunula do budúcnosti, potrebuje konať asertívne. Oprávnenou otázkou je, odkiaľ vezmeme túto energiu. Pre mňa je odpoveď jasná. Dnes potrebujeme túto energiu z dola. Táto energia môže byť uvoľnená priamým zainteresovaním miestnej a regionálnej úrovne správ a to pri sledovaní spoločných európskych cieľov. Ďakujem. Ďakujem. Rád by som teraz dal slovo pánu Sameckému, ktorý prehovorí za Európsku komisiu. Vážení poslanci, otázky, ktoré tu zazneli, sú skutočne dôležité a počiarkujú dôležitosť koheznej politiky a vaše odhodlanie udržať túto politiku priamo v srdci európskej integrácie. Čo sa týka vašej otázky k viacúrovňovom, o viacúrovňovom riadení a správe, je to mechanizmus, ktorý má sprostredkovať nové priority politiky. Vzájomná závislosť medzi rozličnými úrovňami správy už bola zdôraznená v dokumente o stratégii Európskej únie do roku 2010. Kohezná politika 2020. Kohezná politika veľmi dobrým príkladom systému, ktorý berie do úvahy aj lokálne, aj miestne, regionálne poznatky a takisto E, intervencie medzi rozličnými úrovňami správy. Sila viacúrovňového riadenia samozrejme závisí aj od sily regiónov a súvisí s Bielou knihou, v ktorej by Európska únia na podklade tejto bielej knihy mala e, zvýšiť efektivitu a táto kohezná politika by mala byť vlastne spoločným menovateľom pre viaceré politiky. Cieľ 2 je niečím, o čom sa uvažuje, či sa ponecha alebo vypustí. Medzi rokmi 2007 a 2013 mali všetky regióny nárok na štrukturálne fondy. Po roku 2013 už nemáme oficiálne stanovisko komisie, ako bude situácia v praxi ďalej vyzerať. Čo sa týka vašej tretej otázky o oslabení zásady adicionality. Adicionalita je jedným zo základným princípom koheznej politiky a zabezpečuje štrukturálne fondy, z ktorých ďalej by mohli čerpať členské štáty. Má skutočný dopad na intervencie v Európskej únii a ďalšiu pridanú hodnotu koheznej politiky. Čo sa týka regionálneho rozmeru koheznej politiky po roku 2013, Lisabonská zmluva redukuje nerovnosti medzi e, rozvojom rozličných regiónov a zaostávanie tých najmenej rozvinutých regiónov sa snaží vyrovnať, pretože v konečnom dôsledku ide podľa článku 173 o vyrovnávanie teritoriálnych a sociálnych nerovností. Po roku 2013 by Európsky fond regionálneho rozvoja mal e, prispieť ke vyrovnávaniu nerovnosti v Európe tým, že by sa investovalo do štruktúry a infraštruktúry v regiónoch, najmä tých regiónov, ktoré sú pozadu. Čo sa týka zapojeniu regionálnych a miestnych úrovní riadenia pri plnení európskych cieľov e, v rámci koheznej politiky po roku 2013. K tomu by som chcel e, povedať, že existuje dokument, konzultačný dokument Európskej komisie o stratégii Európskej únie do roku 2020, v ktorom sa vymenovávajú všetci aktéry, sociálni partneri, občianská spoločnosť a uznáva sa e, to, že sa vízia Európy do roku 2020 uplatní vo všetkých regiónoch Európy a toto je veľmi dôležité pre budúci úspech politiky. Komisia zatiaľ ešte nevypracovala stanovisko, akú bude hrať úlohu kohezná politika po roku 2013, ale kohezná politika má kapacitu zmobilizovať regionálnych aj lokálnych aktérov, pretože spoločne by sa mohli dosiahnuť týmto spôsobom európske ciele. Čo sa týka otázky, či Európska Komisia mieni vydať bielu knihu o územnej kohezii, ako to požadoval Európsky parlament. E, myslím si, že nie. Nepredpokladá sa takáto vec. Závery, ktoré vyplývali z rozpravy o zelenej knihe, boli zakorporované do legislatívneho balíčka o koheznej politike do roku 2013 a to sme pripravili v kontexte správy SIS a nová zmluva predpokladá, ako sa budú veci diať až do roku 2010. Čo sa týka vašej úlohe, otázke o úlohe koheznej politiky vo vzťahu k ostatným politikám EÚ, myslím si, že zaujmeme vyvážené stanovisko. Kohezná politika hrá zásadnú úlohu pri e, realizovaní európskych priorít. To isté platí pre Európsky sociálny fond, ktorý bude plniť svoje ciele, ako to je zadefinované v kapitole 11 novej zmluvy. Čo sa týka teritoriálnej a sociálnej kohézie, znamená to, že z rozličných úrovní musia prichádzať politiky a, a intervencie. A esenciálny komponent tento, tejto politiky takisto stojí na poznatkovej spoločnosti, znalostnej spoločnosti. Všetky politiky sú vzájomne prepojené v rámci koheznej politiky a skutočne tu ide o veľkú sociálnu investíciu. Komunik- E, komisia vydala dokument v decembri 2008, kde zdôrazňovala koheznú politiku, ktorá je podkladom pre splnenie cieľov Lisabonskej politiky, splnenie cieľov inovácie, infraštruktúry a rozvoja. Komisia sa sústreďuje na realizovanie cieľov, ktoré by sa mali zrealizovať čo najefektívnejšie. V tejto správe sa hovorilo aj o úzkej spolupráce medzi službami komisie, komisiou a príslušnými regionálnymi a lokálnymi ustanovizňami. Praktickým príkladom spolupráce medzi službami komisie a ostatnými aktérmi je, pra- je praktický sprievodca k Európskemu výskumu a inovácii, ktorý bol publikovaný v roku 2007, kde potenciálni benefaktori nájdu tri financovacie nástroje a tí, ktorí sú zodpovední za tvorbu politiky, sa môžu inšpirovať koordinovaným prístupom aplikovania týchto troch nástrojov. Je veľmi dôležité, aby priority fungovali v súčinnosti medzi prioritami politiky zamestnanosti a finančnou podporou. Komplementarita existuje aj medzi koheznou politikou a politikou vidieckého rozvoja rurálnych oblastí. Dúfam, že som týmto odpovedal na niektoré z vašich otázok a teším sa na zaujímavú rozpravu. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, pán Slamecký. Ak politické skupiny si želajú prehovoriť, nech sa páči, prvým bude pán Fan Nistoroj, dve minúty. Ďakujem. Ide, ide o posúdenie obsahové. My samozrejme chceme strednodobé, e, strednodobú reveziu, chceme vedieť o využití fondov, chceme vedieť, čo sa bude do roku 2020. To je centrálna téma. A sme prekvapení, že vo neformálnom dokumente sa vôbec nehovorí o e, obsahovom e, strednodobom posúdení. Je potrebné jasne povedať, že nová komisia toto strednobé posúdenie musí predložiť, lebo inak by to bolo zneváženie koheznej politiky. Chceme, aby bola väčšia angažovanosť v prospech rastu, chceme ďalšie vzdelávanie, chceme zelené hospodárstvo. E, to nám oznámil Barozo. Chceme regionálnu politiku, ktorá posunie Európu ďalej, ktorá bude mať integračné účinky Eh, Lisabonská stratégia, klimatické zmeny. Eh, samozrejme, v tejto oblasti sa v regiónoch už mnoho deje a to musíme podporovať. Skutočne tu ide o centrálne body našej stratégie. Ide o stratégiu pre všetky regióny. Eh, vrátane druhého cieľa. To nám nepovedala komisia dosť jasne nemôže ísť o to, aby sme podporovali bohaté regióny. Musíme tiež dávať pozor na to, aby nedochádzalo k sektorizácii prostriedkov. To je jednoducho nesprávny prístup, to nemá žiaden zmysel. Nachádzame sa v období krízy a treba si dobre predstaviť, aké dôležité sú regionálne fondy a ako sa spotrebúvajú v mojom e, regióne v južnom Holandsku e, je to veľmi dôležité. Tam potrebujeme veľa prostriedkov na inováciu do roku 2020 je potrebné pripraviť správu o výskume a o vzdelávaní. Ešte jedna otázka, pán komisár. Vy ste povedali, že Biela kniha o územnej e, súdržnosti ešte sa nepripravuje, ale tu ide o spolurozhodovanie a my to očakávame aj e, kvôli diskusii. Ďakujem. Ďakujem. E, pani Angela Krell. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Ja som si prijala trošku napínavejší úvod k tejto téme, pretože ja som presvedčená, že po roku 2013 sa európska politika koheznosti musí zmeniť. E, sú tu veľké zmeny. E, pre moju politickú skupinu v popredí stojí solidarita e, medzi regiónmi a z toho nemožno ustúpiť. Ide o to, že všetky regióny musia mať rovnaký prístup k politike súdržnosti a na druhej strane to znamená tiež odmietnutie akýkoľvek pokusov e, znárodniť si politiku súdržnosti. A to je dôležitý prístup. Potrebujeme tiež to, aby sa občania identifikovali s takouto Európskou úniou. Pre nás nie je predmetom debaty to, že sa niečo musí zmeniť my musíme v budúcich rokoch diskutovať o prioritách, ktoré bude podporovať politika súdržnosti. Nemôžeme všetko a každého podporovať európskymi peniazmi ani v budúcnosti. Musíme sa sústrediť na e, rozvoj infraštruktúry, a to najmä v nových členských štátoch. Musíme sa sústrediť na vývoj výskumu a inovácií a samozrejme musíme sa venovať takým výzvam, ako sú klimatické zmeny, demografické zmeny, globalizácia a na to musíme reagovať v budúcnosti aj európskou politikou súdržnosti. Ja si myslím, že to je naša úloha, aby sme sa koncentrovali na e, mestské regióny. Nie preto, že by som chcel znevažovať vidiecké oblasti, ale vieme, že 80 občanov žije v mestských aglomeráciách a e, zatiaľ sa rozvoj mestských regiónov stále oddeloval v oblasti, od oblasti koheznej politiky. A pre nás je preto dôležité, neviem, či sa nám to podarí, ale myslím, že túto požiadavku by sme mali jasne postaviť. No a napokon e, je mi ľúto, že tá odpoveď pána komisára bola troška vyhýbava. Ide totiž o podporu samotných ľudí v oblasti politiky kohezie. To znamená, že v prvom rade musí ísť o vzdelávanie, odbornú prípravu, kvalifikácia, a to od detského veku až do vysokého veku celoživotné vzdelávanie to nie je len heslo, to znamená aj to, že Európsky sociálny fond musí byť zainteresovaný do oblasti politiky súdržnosti a nemožno tu ustúpiť takým pokusom, ktoré chcú Európsky sociálny fond vyňať spôsobnosti európskej koheznej politiky. My chceme E, posilnenie tejto oblasti a zníženie byrokracie. Ďakujem pani Krell. A teraz za politickú skupinu ALDE pani Huismenová, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Milí kolegovia, diskusia o reforme štruktúrálnych fondov je kľúčová pre schopnosť Európskej únie mať také finančné nástroje, ktoré sú adekvátne eh, ich ľudským a prírodným zdrojom. Potrebujeme takú koheznú politiku, ktorá zabezpečí blaho občanov. Táto politika vždy bola a ešte stále je veľmi kvantifikovateľným znakom európskej solidarity, avšak sú tu ešte stále veľmi e, drastické e, nerovnosti alebo rozdiely medzi jednotlivými európskymi regiónmi a je tu dokonca ešte aj taký trend, že sa to má ešte aj zhoršiť, e, čo by napokon mohlo viesť až k izolácii niektorých krajov keď som, keďže zastupujem jeden z najchudobnejších e, členských štátov, tak bojujem za um, tie najchudobnejšie regióny, ale zároveň chápem, že štrukturálne fondy nie sú jediným spôsobom riešenia problémov. Musíme aj my naše vlastné zdroje mobilizovať. Ale keď je potom tento prístup dvojfázový či dvojstupňový, tak e, potom by bolo dobré mať vnútornú diferenciáciu v rámci EÚ. A tam, kde sa volá po tom, že by mala byť znižená pomoc tých, e, tým krajinám, ktoré nedostatočne to zabezpečujú, tak e, by bolo by dobre platňovať e, príslušné kritériá a to by mala byť také, ktoré by zohľadňovali aj to, to, že môžu spolupracovať krajiny s vyšším aj s nižším HDP. A samozrejme, že zamestnanosť je dôležitým signálom, akým spôsobom kohezná politika zapadá do ostatných politík. Ďakujem pekne pani Usmenová. Teraz za skupinu zelených, ale na dve minúty má slovo pani Šröder. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, áno, Málo sme počuli o tom, aký význam má kohezná politika, ale podľa nás je srdcom politiky Európskej únie, lebo to je to, čo drží Európu pohromade. Ona je symbolom solidarity a prekonávania národného egonizmu. Je nástrojom pre všetky regióny. Preto tu v Európskom parlamente máme veľké starosti o to, aby sa tento E, mechanizmus solidarity nezanedbal. Totiž nie je znamením dobrej správy veci, keď komisia predkladá štatistické papiery bez toho, aby sa viedla otvorená verejná diskusia, diskusia o tom, ako môžeme pokračovať s týmto nástrojom solidarity z očí voči veľkým výzvam, ktoré sú pred nami, totiž klimatické zmeny, demografické zmeny, a všetko to ostatné a to pri veľmi napätých rozpočtoch. Potrebujeme reformu, ale reforma musí byť iná. Musíme dosiahnuť udržateľný rozvoj v regiónoch. Musíme podporovať eh, projekty regiónov a nie robiť politiku z hora nadol. Musíme to robiť v úzkom partnerstve s so všetkými aktérmi v regiónoch a musíme vyvinúť proces z dola nahor. Máme takéto nástroje, máme veľmi dobré metódy, najmä pokiaľ ide o rozvoj vidieka a vieme, ako všetkých zainteresovať. A tu e, sme dosiahli veľmi veľkú akceptáciu na lokálnej úrovni. Ale na to potrebujeme komisiu, ktorá povie áno, k mechanizmu solidarity a ktorá povie, áno, regióny sú tie, ktoré majú rozhodovať o tom, aký rozvoj potrebujú a aby sa to nedialo len prostredníctvom národných vlád. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Šreder. Teraz eh, dám slovo na dva minúty za ECR eh, e s pánovi Vlasankovi. Pán predseda, pán komisár, dámy a páni, súčasná politika E, kohezná politika je živým organizmom, tak ako sa mení Európa, tak sa menia aj pozície jednotlivých členských štátov a subjektov vo vzťahu k tejto politike. Žiaľ, pri diskusii o politike, o koheznej politike po roku 2014 e, máme zatiaľ viac otázok než odpovedí. Bude politika v súdržnosti slúžiť, e, teda kohezná politika slúžiť menej rozvinutým regiónom únie, bude mať aj v budúcom období to dobudovať dopravnú a technickú infraštruktúru? dokážeme zvýšiť kvalitu života a realizovať úspory, podarí sa nám znížiť byrokraciu a nadmiernú administratívu, ktorá je spojená s čerpaním európskych peňazí. Na tieto a ďalšie otázky budeme v najbližšej dobe hľadať koncenzuálnu odpoveď. Osobne považujem za kľúčové z hľadiska budúceho vývoja správne nastavenie úlohe miest pri riadení európskych fondov. A za druhé, E, nacielenie, e, zacielenie európskych e, fondov na podporu nových technológií práve tieto dve domeny v sebe spojuje agenda tzv. Eh, smart cities, eh, múdrych miest, ktorá ponúka možnosť revitalizácie mestských samozpráv a zároveň ponúka v období ekonomickej krízy podnikateľskému sektoru možnosť uplatňovať moderné systémy a inteligentné technológie a takisto vygenerovať hospodársky rast. To všetko je dôvodom, Prečo by sme mali zameriať práve na túto oblasť strategické investície nielen na úrovni samotných miest, ale aj na úrovni členských štátov v Európskej únii? inteligentné dopravné systémy, ktoré oslobodia mesta od dopravných kolapsov, podporné navigačné mechanizmy, ktoré zatraktívnia cestovný ruch aj v mestách, ďalej asistenčné systémy, ktoré umožnia seniorom zostávať dlhšie v domácom prostredí. To všetko sú typy investícií, ktoré by mali dostať zelenú. V dôsledku ekonomickej krízy sa naša rozpráva o budúcnosti kohesnej politiky stáva ešte naliehavnejšou než kedykoľvek predtým musíme dnes dvakrát zvážiť, keď eh, budeme rozhodovať o tom, kam budeme dvakrát merať, keď rozhodneme o tom, kam idú prostriedky. Predseda, ďakujem pekne pán Vlasák. Teraz za zelených dávam slovo e, pánovi Angurakisovi. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, Skohredná politika Európskej únie nielen neznížila regionálne rozdiely, ale naopak sa zvýšili rozdiely medzi, medzi jednotlivými regiónmi. Aj dokonca Európska únia súhlasí s tým, že štatistika nevždy odráža aj realitu. Preto budeme musieť zmeniť tento prístup. Teraz, čo sa týka krízy, tak práve počas krízy sa viacej prehlbujú rozdiely a mm, zrejme, ako to vyzerá po roku 2013, tak e, bude situácia ešte horšia pre najmenej rozvinuté regióny. A kohezná politika v podstate by chcela len odvrátiť pozornosť Um, od zamestnancov a len viac peňazí sa dáva tam, kde už aj tak je veľký kapitál a sú veľké rozdiely medzi bohatými a chudobnými a teraz to všetko stojí na hospodárskej súťaži a na voľnom trhu. Tie to všetky, toto sú vlastne podmienky pre prípravu Európskej stratégie 2020. My potrebujeme jednoducho nový spôsob správy veci verejných, ako napríklad potrebujeme aj v dome vedenie v Grécku. E, je potrebné novým spôsobom e, zabezpečiť e, aj regionálnu správu. A chcel by som požiadať aj vás, pán predseda, aby ste uplatnili svoj vplyv, aby žiadosti zamestnancov boli e, zohľadnené. Predseda, ďakujem pekne teraz za skupinu EFD. Na tri minúty má slovo pán Bafton. Uh, you, Regarding... Ďakujem, pán predseda. Čo sa týka koheznej politiky do roku 2013, mám aj dokument Reforma pre globálnu Európu a to znamená, že, globál, že financovanie od roku 2013 sa môže úplne zmeniť a že to bude národne riadené. Tento návrh dokumentu hovorí o viac úrovňovému riadeniu a princípoch manažmentu. Tento sektoriálny prístup k novému rozpočtu by sa mal zvážiť či bude fungovať paralelne so súčasnými štruktúrami a či e, pôjde k redistribúcii medzi členskými štátami, štátmi. Tí, ktorí čisto prispievajú, pri stratia a tí, ktorí možno vstúpia v budúcnosti do Európskej únie, budú môcť profitovať z kohezného financovania. Výsledkom bude to, že krajiny ktoré nesú finančné bremeno únie, ako napríklad Británia, zistia, že ešte budú musieť financovať ďalšie veci, ktoré volajú po podpore. To znamená, že budú na pleciach niesť ešte viac a možno príde aj k strate výnimky pre Britániu, ktorá bola dohodnutá. Ja sa obávam, že Wales bude potrebovať podporu, keď, keby sa uchádzal takisto Norsko a Švajčiarsko ktoré vedeli, že budú musieť platiť, keby vstúpili, sa zachovali úplne inak, pretože vedeli, že sa im nevrátia fondy, ktoré vložia. Posilnenie Európskej únie, lepšie integrovanie a federalizácia Európy zanedbali regionálnu dimenziu koheznej politiky, ktorú Európa deklaruje, že stále je platná a ktorá by mala byť na osoch všetkým členským štátom ako keby sme chodili v chudobných šatách. Všetci občania únie sa im hovorí, že treba zlepšovať integráciu, že treba súčinne fungovať proti byrokracii a že treba fungovať aj v poľnohospodárstve spolu. Ale tieto ambície um, ustupujú globálnej stratégie, k stratégii a krajiny ako Británia musia trpieť zvýšené pristahovalectvo. Myslím si, že regióny ako Wales trpia celou takouto európskou politikou. Politika medzi rokmi 2007-2013 sa pravdepodobne predlží až do roku 2015, pretože nevieme, či Wales bude môcť dostávať financie v ďalších kolách rozdeľovania financií. Bohatšie štáty prináš, prispievajú chudobnejším ale keď vznikajú problémy v samotných bohatých štátoch, potom vznikajú problémy s obratením finančných tokov. Čo sa týka ekonomického rozvoja, môžeme hovoriť aj o princípe sebestačnosti, ktorý je v Británii populárny. Každá vláda v Európe musí e, sa snaží zvýšiť pôžičky do verejného sektora a znova sa vraciam k Walesu. Financie do Walesu sa znižujú menej investícií do hospodárstva vo Walese a čoraz menej pracovných miest znamená, že programy sa neplnia. Moji voliči vnímajú Európsku úniu ako nedôveryhodnú. Pravdepodobný výsledok zníženia financovania pre Wales a Britániu bude mať veľký dopad na našu krajinu a takisto zasiahne poľnohospodárstvo v Británii. Pán predseda, je čas, že aby ľudia z Walesu a Británii Británie mali referendum o tom, či budú ďalej poslúchať Brusel alebo Westminster a či ďalej zotrvajú v Európskej únii. Ďakujem, pán Dafton. Slovo má Pán Golniš? Nie, nemá. Prechádzame k ďalšiemu rečníkovi, ktorým je pán Pieper. Má dve minúty. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Skúsme si predstaviť európske regióny bez európskej regionálnej politiky. Mnohé tieto regióny by postrádali potrebné impulzy pre rozvoj. Ponechali by sme ich osamele e, s problémom e, cezraničného styku a sociálna politika by nemohla byť podporovaná e, európskymi príspevkami. Stredný stav by nemal možnosť zapojiť sa do medzinárodných sietí. Dámy a páni, Európa bez regionálnej politiky by znamenala, že spoločenstvo v regiónoch by stratilo svoju tvár. preto ma trošku znepokojujú e, signály z e, komisie, e, ktorá sa chce uberať cestou Európy bez regiónov, ktorá chce oslabovať najslabších. To znamená, že by sme úplne stratili európske súvislosti a vrátili by sme sa do obdobia renacionalizácie. To, či tieto dokumenty sú už zverejnené alebo nie, Európsky parlament nemôže podporovať takúto regionálnu politiku bez regionov. To znamená, že sú pred nami reformami, sú pred nami nové výzva, výzvy v regionalickej politike, demografické zmeny. A to všetko musíme zohľadniť. Ja e, som za to, aby príspevok Európy v regiónoch bol merateľnejší. Musíme E, e, tiež pritlačí na štáty, ktoré nedostatočne transparentne používajú tieto prostriedky. Potrebujeme vrac, viac efektívnosti, viac transparentnosti a tu očakávame návrhy pre reformu koheznej politiky. To by sme podporili. Ale sme proti akýmkoľvek úsiliam rozbiť e, koheznú politiku. Reformy áno, renacionalizácia nie. Ďakujem. Ďakujem, pán Píper a 1,5 minúty pán Stavrakakis. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja súhlasím s predrečníkmi. A chcel by som povedať, že nemôžeme akceptovať politi- koheznú politiku po roku 2013, ktorá by bola oveľa nasledovné. Predovšetkým diskriminuje alebo mm, diskriminuje jednotlivé európske regióny, to znamená tým, že sa vypúšťa cieľ 2, takisto aj vylúčujú sa miestne orgány z plánovacích aktivít Eh, okrem toho vízia v budúcej koheznej politiky je taká, že predovšetkým to bude spoločná európska politika, ktorá bude uplatnená vo všetkých regiónoch a po druhé, ktorá bude mať dostatok finančných zdrojov, aby mohla splniť svoje ciele a takisto by, mohla, by mala mať zjednodušené vykonávacie pravidlá predpisy, aby mohla priniesť hodnotu a stratégia 2020 toho sa trochu obávam, pretože nejakým spôsobom nie je naviazané na koheznú politiku a sa opiera o Lisabonskú stratégiu, už aj možno má svoju pridanú hodnotu, ale jeden z dôvodov alebo z existencie koheznej politiky je, že aj v rámci nej sa uplatňuje Európsky plán obnovy hospodárstva a je, pod, je uplatňuje sa tu princíp solidarity, avšak niektorí európsky komisári to, to ignorujú, pretože menia princípy koheznej politiky a môžem vás uistiť, pán predseda, že my budeme toto neustále komisárom pripomínať. Ehm, predseda, ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Türer na dve minúty. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia podpora regionov a štruktúrálna podpora. To je praktická hospodárska politika a E, zviditeľňuje Európu celoplošne e, v obciach, mestách, v regionách, v regiónoch sú aktéry, s ktorými úzko spolupracujeme a preto tento integračný prístup pre celú Európsku úniu musíme udržať. A preto vyzývam komisiu, aby v budúcej koheznej politike ešte viac zamerala na stredné a malé podniky a tiež podporovala obce, mesta, a zahrnula ich do prípravy budúcej koheznej politiky. Isté potrebujeme aj investície do infraštruktúry, ale predovšetkým by sme mali umožniť, aby došlo k inováciám, k transferom technológií aj v oblasti stredných malých podnikov. Musíme umožniť, aby sa podporovala tvorba pracovných miest. O to nám ide pri novom smerovaní e, politiky súdržnosti Európskej únie. Ďakujem, pán Terer. A teraz je pán Alfons, jedna minúta. Vážený pán predseda, ďakujem. Zelení vnímajú koheznú politiku ako dôležitú európsku politiku solidarity. Myslím si, že európsku Európska únia je silnejšia touto politikou, pre nás je veľmi dôležité, aby Európska komisia konala podľa nasledujúcich princípov. Teritoriálna kohézia musí byť prioritou a takisto aj v rozpočtovej dimenzii musí byť prioritou. Po druhé, čo sa týka partnerstva pri regionálnom rozvoji, a pri navrateniu časti koheznej politiky na vnútroštátnu úroveň je pre nás neakceptovateľné, Myslím si, že musíme prekonať eh, rozpory v hospodárstve, ktoré sa týkajú na jednej strane úpadku prímeských oblastí, na druhej strane úpadku regionov a takisto infraštruktúrne handicapy sú ovplyvnené eh, hospodárskou krízou a kohezná politika by mala sa vysporiadať s týmito eh, rozpormi. Takisto musíme mať príspevok EÚ v ďalších oblastiach. Ďakujem pekne, pán Anfózy. Pani Ernst na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Táto diskusia je ústrednou diskusiou o charaktere Európskej únie. Otázka stojí takto. Trh alebo sociálna politika? Doterajšie úvahy komisie o budúcnosti koheznej politiky sú nepriateľné Štruktúrálne fondy sa musia posilniť a nie oslabiť. Európa musí robiť viac na prekonanie e, rozvojových a hospodárskych rozdielov. Renacionalizácia, čo i len časti koheznej politiky, by znamenala veľké negatívne dopady na e, viaceré regióny, aj napríklad na, vo východnom Nemecku je potrebné všímať si rozdiely medzi regiónmi a tie sa žiaľ prehlbujú. Dôležité je, aby boli splnené e, hospodárske a sociálne predpoklady. A musíme uznať e, minimálne hranice HDP a zníženie príspevkov pre tieto regióny by malo veľmi negatívne dopady pre tieto regióny je tiež dôležité presadzovať podporu e, rozvoja mestských regiónov zo strany Európskej únie, pretože tam je veľký potenciál pre hospodárstvo, pre financie a aj tam sa totiž kríza prejavila veľmi negatívne. A teraz posledné slovo v prihraničn- k prihraničným oblastiam ako Nemka, vám hovorím, že tu musíme veľa urobiť a mám obavy, že komisia tu zlyháva. Ďakujem. Ďakujem, pani Ernst. A teraz dve minúty, pán Obermajer. E, ďakujem, pán predseda. Iste ste sa dopočuli, že vo výbore regionov eh, je veľké znepokojenie, pretože tam koluje akýsi tajný papier komisie a hovorí sa o reforme rozpočtu na obdobie 2013-2020, kde dochádza k obratu o 180 stupňov v rozpočtovej politike. Teda pôvodné regionálne nasmerovanie rozpočtu sa e, mení v prospech sektorálneho prístupu a to je vlastne veľké obmedzenie princípov subsidiarity a viac úrovne správy a to je v rozpore so Lisabonskou stratégiou. Teda ide o vyčerknutie cieľu 2, teda e, konkurencieschopnosť. tom, čo v každom členskom štáte máme regióny, ktoré zodpovedajú cieľu 2, to by znamenalo, e, že sa dotkne skoro tretiny európskych regiónov. Čím sa vlastne zdôvodňuje tento e, tajný dokument? hovorí sa o tom, že e, sú tu veľké rozdiely a preto je nová, potrebná nová rozpočtová politika. Ale je zrejme, že tento návrh akoby predpokladal prístup Turecka a to sa tu vlastne pripravuje a plánuje a tu sa vlastne zabezpečujú a pripravujú veľmi veľké finančné prostriedky, ktoré sú na to potrebné. Ale na regionálnej úrovni v blízkosti k miestným problémom je e, úspech európskej regionálnej politiky. Bez zahrnutí regionál, regionálnych komponentov nie je možné vyriešiť hospodárskú krízu. Pani Hübner, e, veľmi jasne a otvorene to napísala v liste a vaša odpoveď nepresvedčila očakávam jasné otvorené stanovisko. Ďakujem, pán Overmajer. A teraz na dve minúty pán Kadek. Vážený pán predseda, kolegovia, Naša skupina jasne podporuje silný kohezný fond s dostatočným finančným vkladom, ktorý by smeroval k vyrovnaniu sa úrovne európskych regiónov. Myslím si, že takéto niečo je veľmi efektívne celkovo pre všetkých. Európska komisia musí transparentne nastaviť celý tento systém. Výbor pre regionálny rozvoj už založil pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá budúcnosťou koheznej politiky. Rozpočet o budúcich cieľoch tejto politiky musí zahrnúť všetko, aj členské štáty, aj regionály, regióny, aj Európsku komisiu, aj parlament. Nemyslím si, že by sme mohli akceptovať oslabovanie oslabovanie regionálnych a lokálnych úrovní riadenia, to by nedávalo zmysel v rámci koheznej politiky. Isté, že čelíme mnohých neistotám v rámci koheznej politiky, najmä finančný rámec je ohrozený a takisto preskúmanie finančných perspektív. Musíme zabezpečiť, aby kohézia bola naozaj financovaná a musíme odmietnúť možnosť pri navráteniu koheznej politiky na vnútroštátnu úroveň, pretože to by znamenalo, že regióny budú mať menej možnosť zapájať sa a poškodí to regionálnu dimenziu tejto politiky. Európska komisia by mala pripraviť bielu knihu o teritoriálnej kohezii a čo sa týka e, distribúcie fondov, každý musí mať rovnakú šancu podieľať sa, ale musíme zabezpečiť aj ekonomickú rovnosť na spravodlivých základoch. Kohezná politika by sa nemala zameriavať len na tie regióny, kde je najmenej financií k dispozícii, ale mala by pokrývať všetky európske regióny, najmä tie, ktoré sa doteraz najviac prehliadali. Iba takýmto spôsobom sa kohezný fond bude spravodlivo vysporiadavať so situáciou. Ďakujem pekne, pán Kadek. Slovo má Cordes la Castra. Rád by som pozdravil všetky sociálne organizácie, ktoré, všetky organizácie, ktoré sa zúčastňujú na stretnutí v Kodani. Myslím si, že aj kohezná politika je rovnako silnou politikou ako environmentálna a prinavratenie na vnútoštátnu úroveň by neprispelo ku konvergencii regiónov. Myslím si, že to súvisí aj so zviditeľnosťou zviditeľňovaním európskeho projektu. Regióny musia hrať dôležitú úlohu v koheznej politike, decentralizovanom manažmente a viacúrovňovému riadeniu. Iba vtedy bude táto politika úspechom. Obávam sa, či tieto mechanizmy budú fungovať. Mali by sme zabezpečiť, že dočasné mechanizmy tiež budú dobre fungovať a pomôžu rastu a rozvoju regiónov, ktoré sú handikepované Ďakujem, pán Cortés. E, slovo má pani Figurejdo. Ďakujem, pán predseda. S obavami pozeráme na vývoj okolo reformy rozpočtu a konkrétne štruktúrnej politiky a koheznej politiky. V situácii hospodárskej krízy a veľkých spoločenských nerovností kohezná politika je základom je fundamentom pre spoločenský a ekonomický rozvoj. Musíme si stanoviť jasné ciele v tomto, na tomto poli a nesnažiť sa prinavrácať komunitné politiky, či už to bude polnohospodárska alebo iná, na vnútroštátnu úroveň. Pretože tým by utrpeli regióny, ktoré sú málo rozvinuté. Viaceré znaky poukazujú na to, že zredukovanie kohézie a financovanie všemožných aktivít e, nie je to isté ako európska kohezná politika. Je to niečo, čo súvisí so stratégiou Európskej únie do roku 2020, takisto s dokumentmi voči environmentálnym záležitostiam a e, závisí to aj od manažerských kvalít. O tomto všetkom je kohezná politika po roku 2030. Tešíme sa na takú politiku, ktorá má všetky svoje náležitosti. Veľmi pekne ďakujem. Pán Texera. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, ctení poslanci, je už naliehavé, aby sme toto udržali v, rozpočte, akým máme takisto zabezpečiť aj trvalú udržateľnosť a transparentnosť a vlastne e, aj po rokoch 2013 to musí byť všetko postavené na politike alebo na súdržnosti a na a na solidarite. Aj také vzdialené regióny, ako je Madeira, by nám nesmali zísť e, z, z pozorného pola. Komisera ste hovorila predtým, že sú tu niektoré aspekty, ktoré sú podstatné, ako napríklad väčšia flexibilita, zjednodušenie, efektívnosť vyššia a sústredenie sa na dosiahnutie konkrétnych výsledkov z tejto politiky. Ale sú určité veci, ktoré sú varovné, ako, varujúce, ako napríklad sú potreby ultravzdialených regiónov. K tomu by som chcel uvieť tri veci čo sa týka takýchto z regiónov, musíme hľadať e, alternatívne riešenia, ako napríklad hľadať sektory, ktoré im prinášajú vyšenú hodnotu a preorientovanie tejto politiky by mohli e, zabezpečiť cieľ 2, aj keď sa to možno, že bude javiť kontraproduktívne v niektorých periférnych regiónoch. Po druhé si myslím, že zabezpečenie susedských kritérií to je podstatné, štruktúrálne fondy e, musia zohľadňovať regionálne okolnosti. A po tretie, alebo v neposlednom rade, takisto musím zdôrazniť články 3, 4 a 9 e, z zmluvy, ktoré sa týkajú ultrazdialených regiónov a ich vzťahu k štrukturálnym fondom. Práve preto, že majú svoju zhoršenú politickú ekonomickú situáciu, majú neustále problémy a ťažkosti, ktoré neustále vyžadujú si pod, podporu a pomoc. Ďakujem pekne, pán Texer, hovorí predseda. Teraz dám slovo pánom Oleničákovi na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnešná alebo súčasná koho kohezná politika pomáha novým členským štátom budovať infraštruktúru, cesty, kolajnice a vďaka tejto politike sa vytvárajú aj pracovné miesta aj v budúcnosti taktiež sú dôležité investície do životného prostredia. Keď eh, hodnotíme túto politiku doteraz, je treba si položiť základnú otázku, že čo potom bude po roku 2013. Európsky parlament by mal jasne povedať, že z našej strany Um, tu nie je žiadne úsilie renacionalizovať túto politiku po roku 2013. Eh, ešte v tých časoch aj na báze tradičných mechanizmov uh, to, čo ju tradične podporuje, mala by táto politika podporovať aj vedu, inovácie, vysokokvalitné, e, zam, vysokokvalitnú zamestnanosť a pozorne, to by malo byť úlohou štrukturálnych fondov a kohezná politika by sa mala pozrieť práve na vidiecký rozvoj aj na báze regionov a mikroregionov. Predseda, ďakujem pekne. Teraz e, má slovo pán Dojč na dve minúty. Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim! három kérdésről szeretnék. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel ja by som teda sa chcel e, vyjadriť k dôležitosti rozvoja, e, vidieckého rozvoja. 20 rokov po páde berlínskeho múru a taktiež 20 e, rokov od pádu komunizmu v Rumunsku. No to nie je poprvýkrát, čo počujeme, že v 21. storočí už nie sú nové a staré členské štáty a že máme už jednu spoločnú EÚ. No, že ja s tým súhlasím, ale je dôležité sa uistiť v tom, že aby to neboli len takéto prázdne slova. Musí to byť aj, sa to odražať aj v skutočnosti a sku- jedným z prejavov tejto skutočnosti je kohezná politika. A ak sú všetky členské štáty si rovné, potom nemôžeme predpokladať reformu politiky takú, kde členské štáty, ktoré vstúpili do eh, únie v 2007 a 2004 sú týchto, ktorí tu prehrajú z tejto koheznej politiky. Nemôžeme jednoducho byť spokojní s takýmto výsledkom. A je úplne neakceptovateľné, aby komisia robila také vyjadrenia, ktoré nemajú nejaký zmysel, alebo vonkoncom ani k tomu nič nepovie. Ako europoslanec a člen príslušného výboru Európskeho parlamentu, myslím si, že si zaslúžim od Európskej komisie jasné stanovisko k vedeckému rozvoju Dovolte, aby som povedal, že ja som plne presvedčený, že vedecký rozvoj by mal byť jedným z základných eh, stavebných kameňov koheznej politiky a musíme zabezpečiť aj dostatočné zdroje, aby sme mohli vedecký rozvoj z čoho financovať. Takisto si myslím, že je dôležité uvažovať o tom, akým spôsobom by sme zintegrovali vedecký rozvoj do koheznej politiky. Ďakujem pekne. Teraz pán Alves na dve minúty. Ďakujem pekne. Kohezná politika je hlavným nástrojom Európskej únie. A aby sme zabezpečili to, že každý Európan má rovnaký potenciál, rovnakú možnosť bez ohľadu na to, kde, pracu, kde žije alebo odkiaľ pochádza z akého regiónu, uh, tak e, je potrebné e, podporovať rozvoj efektívnym spôsobom. Nož a pani, pán komisár, e, ja sa trochu obávam z tých návrhov komisie. My neakceptujeme renacionalizácie koheznej politiky. Ak by to malo závisieť od e, bohatstva každého jedného členského štátu, to už nebude vonkoncom efektívne. Takýto prístup nemôžeme akceptovať, e, pretože aj zmluva základá potrebu toho, aby európske politiky sa prispôsobovali aj podmienkam, ktoré sú v regiónoch, vrátanie tých najvýdelnejších regiónov a aby aj tieto regióny mali e, potenciál rozvoja. A toto sa nedá dosiahnuť na báze toho, čo navrhuje komisia predseda. Ďakujem pekne. Teraz e, dávam slovo pánovi Kelimu. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som vyjadril svoje obavy, kolegovia, z niektorých trendov, ktoré vidíme v internom dokumente ktorý prenikol nedávno na verejnosť. Myslím si, že najväčšie obavy vyvolávajú prioritizácie cieľov e, konkurencieschopnosti. Myslím si, že tieto ciele boli naozaj životne dôležité pri vytváraní vidieckého rozvoja, najmä e, balíček o technológiách, ktorý pomohol e, rozbehnúť inteligentnú ekonomiku a hospodárstvo a ktorý je dôležitý aj pre budúcnosť. Čo sa týka kohezie, tá je tiež dôležitá pre regióny a pre spoluprácu regiónov. V rámci regiónov sú obrovské miesta s chudobou a kritéria, ktoré vyplývajú z národného HDP, sú dosť úzkou mierou. Myslím si, že by sme mali vychádzať skôr kúpnej sily obyvateľstva a kúpna sila v niektorých regiónoch je oveľa nižšia ako e, vnútoštátny priemer v danej krajine. Myslím si, že Biela kniha by bola veľmi zaujímavá, pretože tam by sme mohli nájsť podklad pre synergie a naštartovanie regionálneho rozvoja. Kolegovia, čo sa týka regionálnej politiky, myslím si, že by mala byť súčasťou koheznej politiky a zároveň je mimoriadne životne dôležité, aby sme všetky návrhy do budúcnosti týkajúce sa e, regionálneho rozvoja, rodinných firiem, sociálnej infraštruktúry plne podporili. Ešte viac treba urobiť pre boji proti podvodom. Myslím si, že v nedávnych rokoch sa situácia zlepšila, ale e, v prostriedky, ktoré sa dali na tieto ciele, e, nestačia a treba vytvoriť lepšie možnosti pre občanov Európskej únie. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, pán Kelly. Dámy a páni, teraz prejdeme k spontánej rozprave Catch the Eye. Je tu veľa požiadaviek o slovo, ľudia sa hlásia a preto vás poprosím, aby ste sa už ďalej nehlasili, lebo nemáme ďalej času k dispozícii. Pani Lukaševská. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Zastupujem tu región Podkarpacka na juhu Poľska. Je to región, kde žijú dynamickí ľudia, kde vznikajú nové firmy a kde máme zaujímavé strediska obchodovania. Napríklad máme údolie pre letecký priemysel, ale napriek tomuto všetkému je náš región relatívne chudobný. Snažíme sa bojovať s chudobou rozmanitými programami. Nepotrebujeme charitatívne projekty, potrebujeme konkrétne formy pomoci a riešenia, ktoré odštartujú rozvoj ale nechceme akejkoľvek zmeny. Chceme, aby sa zmeny vo financovaní eh, hladko prenášali z jedného obdobia do druhého, aby neboli eh, žiadne náhle skoky, pretože realizácia koheznej politiky sa inak robiť nedá. Netreba zabúdať ani na to, že kohezná politika je istým posolstvom pre občanov, pre občanov Európy. Veľmi pekne ďakujeme, pani Lukaševská. Slovo má pán Verheyen. Regionálna štruktúrna podpora je veľmi dôležitým nástrojom Európskej únie a cieľ 2 sa chápal ako motor hospodárskeho rozvoja v mnohých regiónoch a to vnímali mnohí občania. Je to veľmi dôležitý nástroj na zvládnutie štrukturálnych zmien v regiónoch a v obciach. To je čosi, čo je hmatateľné pre občanov, lebo to vlastne sa prejavuje na miestnej úrovni a preto potrebujeme transparentnejšie štruktúry pri kohezných fondoch a lepšiu kontrolu, aby tieto prostriedky mohli byť použité udržateľne a efektívne. Kohézia, súdržnosť, zblíženie v hospodárskom rozvíji je hlavným cieľom EÚ a preto nesmieme tieto nástroje oslabovať v budúcnosti, ale posilňovať. Kohezná politika v Európe potrebuje väčšiu transparentnosť a tiež lepšie zapojenie členských štátov. A preto je dôležité, aby sme zostali pri tomto systéme, ale neprajeme si e, nacionalizáciu štruktúrálnych fondov a preto chcem poprosiť komisiu, aby tieto nároky zohľadnila v budúcom pláne. Ďakujem, pani Ferhejen. A teraz pán Vojn, jedna minúta. You, Ďakujem, pán predseda Wales je možno jedným z najpozitívnejších regionov v e, Spojenom kráľovstve. A to preto, lebo všetky obce, všetky jednotlivci vlastne majú užitok z európskych zdrojov a je to vlastne veľmi konvergentná oblasť. E, návrhy, ktoré predkladá komisia, by mali veľmi negatívne dôsledky, najmä v takej oblasti, ako je Wales Mm, malo by to veľké hospodárske, sociálne e, dopady pre tento región. Preto je veľmi dôležité, aby všetci členovia tohto parlamentu naliehali na komisiu, aby predložili také návrhy, ktoré sú pre nás priateľné aby to boli návrhy, ktoré dovolia každému regiónu v Európe, ktorý sa kvalifikuje na to, aby pristúpil k európskym fondom, aby z nich mohol e, profitovať je veľmi dôležité, aby sme mali aj isté prechodné obdobia, pokiaľ ide o budúcnosť. Ďakujem, pán Wong. Pán Golniš. Áno, konečne ste prišli. Dáme vám slovo, ale máte len jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Veľmi pozorne som počúval, čo hovorili moji kolegovia a sú tu dve veci, ktoré som si ehm, prevzal z toho, totiž tento e, mysteriózny e, neformálny dokument komisie a preto veľmi e, s napätím očakávame, čo na to povie komisia. A potom ten zvláštny aspekt, podľa ktorého sa zdá, že redefinujeme územnú koheznú politiku bez toho, že by sme tu tvorili nový prístup a to nemá veľa spoločného s koheznou politikou. Myslím, že potrebujeme nové politiky a samozrejme e, tu robíme akúsi zahraničnú politiku, ale to by mala byť doména vysokého predstaviteľa pre zahraničnú politiku a nie pre oblasť koheznej politiky. A to ako keby sme obetovali e, v prospech čohosi iného. Myslím, že by bolo zaujímavé, čo komisia E, podrobnejšie povie, aké sú jej ciele, aj pokiaľ ide napríklad e, klimatické zmeny. Ďakujem, pán Golniš. Pán Paloni. Presidente. E, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Ja súhlasím s obavami viacerých kolegov, ktoré tu boli nastolené. Myslím si, že z, v rámci ekonomickej krízy um, Dúfame, že sa nám podarí udržať HDP na roku, roku 2010 na takom istom akom tohto roku, avšak e, hovoria aj rôzni optimisti, že to bude až na konci roku 2010, keď eh, sa nám to všetko podarí robiť nas, naskočiť. A myslím si, že strategi, do strategického um, dôvodu by mali byť do toho zahrnuté aj všetky regióny a nemali by byť vypustené z cieľa 2. A v Taliansku a v niektorých viacerých krajinách e, existujú základné požiadavky pre rozvoj regiónov, ktoré zaostávajú a je treba zvýšiť ich e, konkurencieschopnosť a myslím si, že z vypustenie cieľa 2 by bolo naozaj veľkým precedensom z hľadiska viacerých regionov, nielen v, iných, nielen v Talensku, ale v iných krajinách. Predseda, ďakujem pekne pán Palone, pán Regner, spaníre, pani Regner na jednu minútu. Všetci hovoria, eh, Všetci hovoria o európskom sociálnom modeli a v kohezné politike sa to má malo odrážať. Preto už požadujem, aby tí, ktorí eh, sú za to zodpovední, aby sme z toho vyňali Európsky sociálny fond, aby bol flexibilnejší a aby sme navýšili prostriedky a to by sa malo umožniť počas ďalšieho 7-ročného obdobia. A vtedy bude možné, aby sme pomohli aj tým regiónom, ktoré nemajú e, na to tie najlepšie predpoklady, a ktoré neboli zohľadňované do terajšej politike. Európsky sociálny fond e, by mal byť lepšie zapojený do riešenia e, nezamestnanosti, nízkej zamestnanosti žien a tiež pokiaľ ide o predčasné ukončenie školskej dochádzky. Na to všetko by tento fond mal poslúžiť. Ďakujem, pani Regner. A teraz pani Kratca. Ďakujem pekne, pán predseda. Verím, že rozhodnutie výboru mať túto rozpravu dnes e, bolo veľmi dobrý nápad, pretože vlastne mohli sme preskúmať rôzne rozmery a rôzne otázky, ktoré e, súvisia s koheznou politikou po roku 2013 Taktiež sme eh, diskutovali aj o povahe um, alebo jednotlivých četách Európskej únie a vlastne táto rozpráva prichádza aj v osobitnom čase dôležitom pre Európsku úniu, pretože na jednej strane Lisabonská zmluva prispieva európskej integrácii, na druhej strane ešte stále zažívame akési akýsi pošokový stav z finančnej krízy a to všetko vlastne preukázalo, aká dôležitá bola európska solidarita aj pri podpore e, spoločného trhu, aj v konvergencie. Chcela by som požiadať komisiu, aby sa jasne vyjadrila k dvom veciam, ktoré, sú, e, ktoré trápia Európsky parlament momentálne. A to chcela som sa spýtať, že by ste chceli v budúcnosti ponúknuť inovatívne opatrenia, ktoré by sme my mohli akceptovať e, či to budú opatrenia, ktoré sa budú týkať renacionalizácie koheznej politiky. A druhá otázka sa bude týkať, čo sa udeje s cieľom 2, pretože to je veľmi dôležité pre celý vnútorný trh v EÚ. Predseda, ďakujem pekne pani Kráca. Teraz pán Kalembach. Pani Kalembachová, nech sa páči. Pán predseda, ja vnímam našu úlohu eh, ako úlohu parlamentu aby sme vytvorili rámcové podmienky na to, aby občania vo všetkých členských štátoch v regiónoch, ktorých žijú, mali najlepšiu možnú životnú úroveň. Predpoklady na to samozrejme sú v Európe rozdielne. Preto potrebujeme silnú, dobre financovanú politiku súdržnosti. Úvahy, ako sme počuli dnes, ktoré hovoria o odvrátení sa od určeného smerovania, to musíme zamietnúť. Nepotrebujeme renacionalizáciu. Potrebujeme podporné nástroje pre všetky európske regióny. Tie, ktoré sú znevýhodnené, ale aj tie, ktoré sa už dobre rozvíjajú. Pretože nemôžeme riskovať to, čo sme už dosiahli. Potrebujeme transparentný systém podpory, ktorý umožní dobrý prístup, ale aj systém kontroly, ktorý zabezpečí dobré používanie prostriedkov. Musíme e, konať e, európsky, ale aj regionálne. Ďakujem. Ďakujem pani Kalenbach. Teraz má slovo na jednu minútu pán Matula. Mulțumesc, domnule președinte. Ďakujem. Pán predseda, verím, že táto rozprava o budúcnosti kohéznej politiky po roku 2013 je veľmi užitočná. A presne berie do úvahy to, že máme pred sebou hospodárskú krízu, že existujú rozvojové rozdiely medzi rozličnými regiónmi Európy a že sa zvyšujú tieto rozdiely. Preto musíme postupovať ďalej s našou koheznou politikou a znižovať e, priepasné rozdiely medzi regiónmi oveľa rýchlejšie ako doteraz. Zapojenie lokálnej a regionálnej samozprávy treba tiež zvýšiť. Príslušné regióny by nemali byť pocit, že ich Európa necháva na pospas. Čo sa týka rozvojových úsilí a národných hospodárskych politík, treba brať do úvahy aj koheznú politiku. Rumunsko, odkiaľ pochádzam, verí, že by bolo veľmi užitočné pokračovať so súčasnou koheznou politikou rovnako po roku 2013, tým, že by sa skombinovali vnútroštátne zdroje s európskymi štrukturálnymi zdrojmi a ďalšími prostriedkami. Ďakujem, pán Matula. Naším ďalším rečníkom, rečníčkou bude pani Papadopoulos. Jedna minúta. Ďakujem pekne. Pán predseda, súhlasím, že kohezná politika je hnacím motorom súdržnosti, konzistentnosti a solidárnosti v EÚ. Súčasná hospodárska kríza spôsobila obrovské problémy a vyvinula obrovský tlak na zraniteľné skupiny obyvateľstva, zamestnanosť, rozpory a rozdiely medzi ľuďmi a regiónmi. Súčasná kríza je však aj výzvou. Okamžite potrebujeme zvýšiť, posunúť na väčšiu úroveň solidaritu v Európe a potrebujeme, aby kohezná politika bola skutočne uskutočniteľná, aby v rámci nej sa vybudovala správna náležitá infraštruktúra a prihraničné regióny, aby spolupracovali. Musíme povedať nie pri navracaniu koheznej politike na vnútroštátnu úroveň musíme povedať nie netransparentnosti, byrokracie, tajnostkárstvu, vetvu pri prideľovaní fondov. A takisto sa musíme vysporiadať s cieľom 2, ktoré má veľký vplyv v stredomorskej oblasti. Finančné prostriedky treba distribuovať rovnako, treba zapojiť regionálne a miestne ustanovizne a takisto nastoliť e, náležité reformy. Financovanie pomôže dosiahnuť ciele stratégie do roku 2020. Záverom chcem povedať, že musíme autonómne regióny v južnej Európe a v stredozemnom stredozemí naozaj brať vážne do úvahy. Ďakujeme pani Papadopulo, pán Luhan. Vážení kolegovia, viacúrovňové riadenie znamená viac koordinačných mechanizmov a platformiem. Lokálne ustanovizne často musia riešiť sociálnu nerovnosť a rozvojové politiky nezahrňajú ich kontrolu a ich vplyv. Navyše je veľmi zložité odhadovať dlhodobé dopady projektov, ktoré sú financované európskymi fondmi a programami. A tieto programy sú implementované práve teraz. Chcel by som vedieť, ako Európska komisia podporí úsilia e, miestných ustanovizní, aby sa zabezpečila stratégia trvalo udržateľného rozvoja, vychádzajúca z potrieb komunít a berúca do úvahy to, čo môže byť ovplyvnené vonkajšími tlakmi. Aké nástroje Európska komisia vytvorí pre miestne ustanovizne? To, znie, to je moja otázka. Ďakujem. Ďakujeme, pán Luhan. A našim posledným prihláseným do diskusie je pán Sikersky. Nech sa páči jedna minúta. Dámy a páni, kohezná politika je pilierom rozvojovej politiky. Posilňuje regióny a miestne skupiny. Podľa mňa tu e, podliehame dvom extrémom. Niektorí ľudia chcú vložiť priveľa do tejto politiky a iní ju chcú priveľmi obmedziť. Myslím si, že najdôležitejším cieľom koheznej politiky je zabezpečiť rovnovážny rozvoj v rozličných oblastiach. Musíme mať jedinú koheznú politiku pre vidiecké oblasti aj pre mesta. Musíme pamätať na to, že posledné rozšírenie Európskej únie spôsobilo veľkú nehomogénnosť EÚ, preto musíme ponúknuť rovnaké šance všetkým, aby sa veci dostali na podobnú úroveň a zároveň bojujeme s následkami hospodárskej krízy, negatívnymi demografickými trendmi a klimatickými zmenami. Jedna vec je istá. Potrebujeme, aby kohezná politika pokračovala a aby bola opodstatnená a v súlade s výzvami, ktorým dnes čelíme. Dámy a páni, máme čas na to, aby sme hovorili ďalej a aby som ukázal benevolenciu. Ešte jeden rečník, ešte jedna rečnička má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, hovorí rečnička pani Tikau. Keď hovoríme o inteligentne spravovaných mestách a hospodársky riadených mestách, musíme hovoriť o energetickej efektívnosti budov. 90 budov, ktoré budú existovať v roku 2020, už teraz stoja. Preto sa pýtam, či budúca kohezná politika bude mať zvýšené kvóty do regionálnych rozvojových fondov, ktoré môžu využiť členské štáty na zlepšenie energetickej efektívnosti budov a takisto verím, že by sme mali viac investovať do e, verejnej infraštruktúry, aby sa podporila mobilita. Veľmi pekne ďakujem. Bol som benevolentný, dovolil som pani Tykau prehovoriť, takže dohovorím aj pani, pánu Papu Nikolajevo vy prehovoriť. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Kolegovia v rozprave zmienili všetky dôležité aspekty. Ja sa obmedzím iba na dve veci. Predovšetkým v mnohých prípadoch existujú možnosti, ktoré obmedzujú koheznú politiku, ale čo sa týka byrokracie a z operačných dôvodov, niekedy e, nie je možné koheznú politiku aplikovať. A to nie je aplikovateľné. Mali by sme zefektívniť naše postupy a to by nám pomohlo e, približiť sa k súdržnosti Európy. Po druhé, Povedali sme, že sme na ceste von z hospodárskej krízy a finančnej krízy, ktorá nedávno spôsobila toľko rozruchu e, vo svete a toľko problémov. Ak chceme byť naozaj von z tejto krízy, musíme pomôcť tým regiónom, ktoré to naozaj potrebujú. Chcel by som si vypočuť odpoveď od komisie v tejto veci. Ako pomôžeme zraniteľným skupinám, mladým ľuďom napríklad, ktorí potrebujú našu pomoc. Toto je náš základný e, postup našej politickej skupiny, ktorá sa chce byť, chce byť optimistom do budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Papa Nikolaju. A teraz mene komisie e, dostáva slovo zastupca komisie, pán, pán Samecký. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým nie je pochyb o tom, že politika súdržnosti buďte zapojená do realizácie stratégie EÚ do roku 2020. Stratégia EÚ do roku 2020 zareaguje na početné globálne výzvy a politika súdržnosti bude jedným z kľúčových a zásadných nástrojov, ktoré bude mať dispozície Európska únia aj členské štáty, aby sa vysporiadali s týmito výzvami. A preto obavy z toho, že politika súdržnosti bude akosi vzdialená od celkovej európskej stratégie, sú nepodložené. Po druhé, v tejto fáze mnohé otázky a problémy, ako napríklad zemepisné pokrytie, existencia tzv. regiónov v rámci cieľu 2 vhodná za prechodné opatrenia alebo štatút jednotlivých zoskupení regiónov. Všetky tieto otázky, o ktorých hovorili pani poslanci, e, na tie, áno, je pravda, komisia nemá odpovede, to priznávam, ale práve Eh, to je dôvod, pre ktorý máme hĺbkovú diskusiu medzirezortnú na komisii aj medzi členskými štátmi a komisiou. Tieto diskusie povedú k príprave plnohodnotnej pozície komisie na jeseň v roku 2010. V nadchádzajúcich mesiacoch otázky a problémy, ktoré tu dnes zazneli, na tie by sme mali nájsť náležité odpovede. E, zo strany komisie. A na záver by som sa chcel poďakovať všetkým poslancom za otázky a návrhy, e, ktoré potvrdzujú význam politiky súdržnosti ako nástroja dlhodobé investície, dlhodobé investície do tých oblastí, kde je to nutné, aby sme budovali potenciál rastu Európskej únie a členských štátov. Vaše zaujímavé a hodnotné pripomienky som si poznačil a prediskutujeme ich e, v Bruseli poviem o nich e, jednak e, svojim kolegom, ale aj svojmu následníkovi. Komisia bude naďalej viesť diskusie s Európskym parlamentom na tému formovania budúcej politiky súdržnosti v nadchádzajúcich mesiacoch. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Týmto sme vyčerpali tento bod programu. Prerušíme naše zasadnutie do 11.30 a o pol 12.00 začneme s hlasovaním.